Pán Giovanni Totti bol zvolený za predsedu regionálnej rady Ligurie a tým pádom e, konštatujeme od 10. na uvoľnenie pozície pána Totyho 10. júla a gratulujeme zároveň pánovi Totimu k jeho voľbe. Zodpovedné rakúske úrady ma informovali o voľbe pani Grasvanter Weitz, e, ktorá nadobudá účinnosť 9. júla a ona e, zastupuje pána Jurga Leichfrieda. Ďalej ma informovali talianské orgány o voľbe pána Stefana Malu z 13. júla a pán Malu teda e, nahradí odchádzajúceho pána Giovanniho Tottiho. Zodpovedné grécké úrady mi dali na vedomie voľbu pána Nikolasa Šuntisu, e, ktoré nadobudá účinnosť, ktorá nadobudá účinnosť 20. júla 2005 nahradí pána Emanuela Glezosa. Zodpovedné orgány Švédska ma informovali o voľbe pána Jasenka Selimoviča s účinnosťou k 30. septembru 2015 a pán Selimovič nahradí pani Marit Polsen. Holandské úrady ma informovali o voľbe pani Auke Zilstra, teda pána, pardon, pána Auke Zilstru, ktorý nahradí pána Hansa Jansena. Chcel by som privítať nových kolegov, kolegyne a chcem pripomenúť, že tým pádom sa môžu plnohodnotne a pravoplatne